Ďakujem. Proti? Jeden proti. Kto sa zdržal? Dvaja, prepačte, dvaja proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Štyria. Kto sa zdržal? Schválené. Teraz e, máme ešte Európsku policajnú akadémiu. Máme tu pozmenujúci návrh k podmienkami uvoľnenia prostriedkov v rezerve a je to pôvodné znenie, o ktorom chcem dať hlasovať, nie socialistický pozmenujúci návrh. Takže pôvodné znenie spravodajca je za. Kto je za? Kto je za pôvodné znenie? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Čiže väčšina je za, pôvodné znenie je tým pádom schválené. Prejdeme ku komentárom pilotných programov a prípravných projektov. Teraz možno dám slovo našmu spravodajcami. Pracovali sme na tom na stretnutí koordinátorov včera a spravodajca nám povie, aký je stav rokovania, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu unblock, alebo bude hlasovanie oddelené. Sidonia. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je Ehm, taký dlhý text a dostala som len jednu žiadosť o oddelené hlasovanie a toto sa týka pozmeňujúceho návrhu, ktorý sa týka obči- fóru obč- občianskej spoločnosti EU-Rusko. Je to 900806, je to strana 31 a 32 a hlasovanie po častiach je v prvom odseku e, pripomienok. Týka sa to tretej vety, ktorá hovorí, fórum bude organizované pre, ako sprievodná akcia tohto samitu EU-Rusko a teda mali by sme hlasovať o tejto vete oddelenie, ale ja by som odporúčala, aby sme hlasovali za. Ďakujem. Ak to správne chápem, je to jediné hlasovanie, ktoré bude oddelené. Nebudú tu, nie sú žiadne ďalšie žiadosti o oddelené hlasovanie. Netlačím na to, aby to bolo hlasované, aby sa o tom hlasovalo oddelenie, ale chcem mať istotu, že nezabudneme na nejakú politickú obavu niektorej politickej frakcie. Takže navrhujem, aby sme hlasovali najskôr o tejto pripomienke. Čiže sme na strane 31 toho zošita. Strana 31, ale komentár je hore na strane 32. Ide o pilotný program Fóra občanskej spoločnosti EU-Rusko a VETA, ktorá je predmetom oddeleného hlasovania, je v tomto komentári, tá, práve to Sidonia povedala. Takže Sidonia ma teraz kontroluje, že to bude sprievodná akcia dvojročných, alebo teda samitov EU-Rusko. E ktoré sa budú konať e, každé dva roky. Kto je za túto vetu? Kto je za? Takže hlasujeme elektronicky, ak máte kartičky, pretože mám pocit, že je tu nejaký rozkol. Takže budeme hlasovať manuálne. Kto je za? Zdvihnite ruky. 21 za. Kto je proti? Menej. Oveľa menej. Vzhľadom na účasť pravica sa viacej zmobilizovala. 21 za, 14 proti. Takže hm, mobilizácia zvyťazila. Niektorí pracujú viac ako iní. Hlasujeme unblock o celom zvyšku. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Dvaja. Kto sa zdržal? Nikto. Čiže sme to schválili. Blahoželáme našej správodajkyni. Programy sú vždy citlivou záležitosťou. Donc on a tout voté. Il restera ces amendements supplémentaires évoqués ce matin. že tie dodatočné pozmeňujúce návrhy, o ktorých sme hovorili dnes ráno, vrátanie tých socialistických návrhov o nových vlastných zdrojoch. V poriadku, takže teraz ešte musíme hlasovať o správe pani Matera, teda štyri správy, Ide o identické pozmenujúce návrhy, tak ako minulé. Takže máte váš hlasovací zoznam o pozmenujúcich návrhoch, ktoré sa týkajú o, ktoré sa týkajú fondu prispôsobenia sa globalizácii v oceku 5. Máme pozmenujúci návrh číslo 1 pána Alvára a Haglunda. Správa je proti. Kto je za? E, spravodajca je proti, prepačte. Kto je za? Proti? všetci s výnimkou autorov. Kto sa zdržal, takže tým pádom sme to zamietli. Pozmeňujúci návrh číslo 2, pán Darden Grelie, spravodajca je proti, kto je za? Socialisti a zelení. Kto je proti? Väčšina. Zamieta sa. Ešte kto sa zdržal? Takže teraz máme pozmeňujúci návrh číslo 3, Alvaro Haglund, ale s ústnym pozmeňujúci návrh spravodajcu, ktorý máte pred sebou. Tento vyhovuje autorom. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Pán Bokroš? Kto sa zdržal? Socialisti? Zelení? GUE. táto téma spôsobila mučanie. Takže záverečné hlasovanie. Kto je za? Proti? Ďakujem. Zdržal sa? Ďakujem. Takže prijali sme tieto štyri správy. Blahoželám spravodajcovi, spravodajkyni. No a teraz nám zostávajú transfery. Uh, y a des transferts d'abord de monsieur Souriant. Euh, sú nejaké transfery pána Šuriana? Zdá sa mi, že pán Šurian mal nejaké transfery na hlasovanie. Áno, áno, určite. A sú tam tie, ktoré korešpondujú štyrom správam Barbary, čiže môžeme e, v bloku hlasovať. Áno, ja navrhujem hlasovanie on blok a pozitívne, čiže on blok o tom, čo, e, kto je za, o tom, čo korešponduje tým štyrom správam, kto je proti, kto sa zdržiava. Hm, ďakujem. Čiže je to v podstate rovnaké hlasovanie, to je logické. Potom ďalej 28, transfer 28, pán spravodajca. Vy ste za? Transfer 28 aj 52-53 on blok s 28. Chcete to tak? Všetci s tým súhlasia? Nie? Náš spravodajca? Pokiaľ ide o 53, ak by bolo možné, chcel by som odložiť hlasovanie. Takže predkladám na hlasovanie ako jeden blok 28 a 52 a 53 odkladáme. Kto? Pán Hartong? vote separate uh, between 28 and 52, please. Ah ja by som chcel oddeliť 28 a 52. Čiže najskôr 28 za, kto je za, 28 iba 28. Kto je proti? Ďakujem. Zdržali sa? Je to schválené. Teraz 52. Hlasujeme o 52. Samotnej za. Za. Proti. Zdržali sa. Jedno zdržanie. 53. O tom budeme hlasovať na ďalšom stretnutí. Takže Ukončili sme transfery pána Lasla Šuriana. Spravodajca tu nie je. A ja som teraz pripravený ho nahradiť, ak by to nechcel urobiť niekto iný. Mám o, už inštrukcie pána Maňku, spravodajcu. Ďakujem. Takže máme tri žiadosti o transfery, ktoré sa týkajú vysokých inštitúcií. Prvý transfer súdny dvor. Tu ide o to, aby sa urobil transfer 1 milióna eur z riadku platby remunerations na ostatné administratívne potreby a to korešponduje v podstate tomu, že dáme dodatočné prostriedky na zamestnancov, ktoré súd, ktorých súd na spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Jeden sa zdržal. Je to schválené. Teraz tu máme druhý transfer, ktorý sa týka výboru regionov. a ten sa týka, je to číslo 47, organigram. To nemá žiadne dôsledky pre rozpočet. Je nutný transfer, ale nemá to dôsledky na rozpočet. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Jeden proti. Zdržali sa. Ďakujem. Je to teda schválené. No a posledný transfer sa týka tiež výboru regiónov. Je to transfer v prospechu further training, ďalšieho vzdelávania členov výboru regiónov, zamestnancov výboru regiónov, lepšie povedané, pretože došlo k tomu, že tam o, bol, boli nadbotečné peniaze v škôlke aby, a, aby sme využili tie e, peniaze zo škôlky, tak ich budeme vzdelávať na, využívať na vzdelávanie rodičov. Čiže zoberieme chlieb e, z úst deťom a dáme, ich, dáme ho starým. Ale aspoň to zostane v rodine. Môžeme samozrejme dôverovať výboru regionov, že to, tieto peniaze využije inteligentne. Spravodajca je za, čiže ja som tiež za, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Kto sa zdržal? Je to schválené. Takže sme dokončili transfery, je 12 hodín, máme poludnie, pracovali sme veľmi rýchlo, našťastie, pretože konferencia predsedov nám dáva dodatočné hodiny inde. Pripomínam, že sa uvidíme na rozpočtovom výbore v štvrtok popoludní. Ak je to možné, niektorí koordinátori žiadajú, je to dôležité, aby to bolo už o 14. Čiže začne sa stretnutie o 14. 14.00. A vezmite si prosím kartičky, pretože budeme hlasovať elektronicky. Nemáme toho veľa, ale uľahčí nám to hlasovanie. Prineste si teda kartičky a potom budeme e, pracovať e, na dodatočných pozmenujúcich návrhoch a keď budem mať e, presnú hodinu, kedy bude zasadať konferencia predsedov, Konferencia predsedov sa bude konať bez zastupcov rozpočtového výboru, bude hovoriť o rozpočte a ak sa to bude e, konať takto, tak si môžeme zorganizovať čas, ako chceme. Je, bola by to zvláštna situácia, ale bolo by to pre nás, bola by to taká voľnosť. Ale môže sa stať, že konferencia predsedov bude chcieť hovoriť aj so zástupcami rozpočtového výboru a potom v závislosti od ich časového harmonogramu e, by som dal stretnutie koordinátorov na skoršiu hodinu. Táto konferencia predsedov sa bude konať možno o 7 ráno, potom by sa stretli koordinátori, ale chceli by sme, aby koordinátori sa stretli pred hlasovaním na mini plenárke vo štvrtok a pred uh, kobu, ktorý sa bude konať o 14. Takže odročujem schôdzu. Ďakujem.